Bene, possiamo iniziare. Môžeme začať. Samozrejme, schválenie programu schôdze. Ak nie sú pripomienky, tak tým pádom je to schválené. Ďalšie informácie z mojej strany, pokiaľ ide o miniplenárku, v februári boli schválené tri naliehavé uznesenia. Jeden sa týka prípadu Ojub Titieva, z memoriálu pre, alebo Centra pre ľudské práva v Rusku, ďalej popravy v Egypte a prípady detskej, detského otroctva na Haiti. Ďalšie uznesenia, odporúčania, vyhlásenia, ktoré boli prijaté, ktoré súvisia s ľudskými právami. 8. februára parlament jednomyselne schválil naliehavé uznesenie ohľadom situácie UNRVA. Ja chcel by som využiť príležitosť a vyjadriť obavy, pokiaľ ide o zatknutie laureáta, nositeľa eh, Sacharovej ceny, sudánca Saliho Osmana a ďalších obhajcov ľudských práv. 1. februára 2018 sudánske bezpečnostné zložky zatkli Saliha Mahmuda Osmana v jeho právnickej firme. Už sme spolu s pani poslankyňou Hautalovou, podpredsedničkou parlamentu, eh, v tomuto zaujali stanovisko a vydali sme tlačové vyhlásenie v súvislosti s touto vecou. Aj ďalší obhajcovia ľudských práv boli zatknutí v Sudánu počas e, predchádzajúcich niekoľko týždňov. Represie v kontexte protestov proti zvýšeniu cien potravín pokračujú. Začalo to 7. januára 2018, potom čo vláda sa rozhodla, že bude krátiť dotácie Nakoniec by som chcel upriamiť vašu pozornosť na dve situácie. Jedna sa týka politickej kríze na Maledivách, ktorá sa prehlbuje. 2. februára 2018 eh, Najvyšší súd eh, nariadil prepustenie a opätovné súdne procesy eh, s nepriateľmi, alebo odporcami prezidenta Jamena. V reakcii prezident Abdul Jemen vyhlásil núzový stav vojenské zložky potom napadli budovu Najvyššieho súdu a zatkli dvoch z piatich súdcov Najvyššieho súdu. Tá kríza stále prebieha aj práve v tejto chvíli. Ďalšia situácia sa týka Keni. Tá je takisto znepokojujúca. Ako viete, výsledky augustových volieb boli anulované najvyšším kenianským súdom z dôvodu z dôvodu istých irregularít, nepravidelností Opakované voľby v októbri boli bojkotované opozičným lídrom Lajlom Odingom a jeho podporo, podpor, e, podporovateľmi, e, pretože sa domnieval, že tie diskrepancie z augustových volieb ešte stále neboli korigované. Vláda veľmi tvrdým spôsobom reagovala, zavrela niektoré televízne stanice a nekonala v súlade s nariadením súdu opakovane e, zabezpečiť vysielanie týchto staníc. Takisto vláda pristúpila k zatknutiu opozičného právnika Migonu Migonu z dôvodu jeho role, ktorú, naplnil, ktorú mal e, pri procese procese uvedenia do úradu Odingu. Samozrejme, šíria sa z dôvodu týchto menovaných skutočností e, obavy, že sa z Kenii stáva policajný štát. 1. februára 2018 ESVČ vydalo vyhlásenie, kde apeluje na všetkých aktérov, aby rešpektovali, dodržiavali Kenskú ústavu a právny štát. Po tomto pristúpime k schváleniu zápisníc zo schôdz, ak nie sú žiadne námietky, pokiaľ ide o zápisnicu z 22. a 23. novembra 2017 tak ich môžeme schváliť. E, teraz e, program schôdze, spätná väzba z misie DROA do Sádskej Arábie, november 2017, Sudán, december 2017 a v Iráne február 2018. Ďalší bod sa týka práve teda spätnej väzby alebo informácií z tých misií, menovaných misí. Teraz prvá misia v Sádskej Arábii. Zúčastnili sa misie kolegovia Adaktuson, kolega Weidenholzer, kolegyňa Vesera a misiu viedol pán poslanec Kristian Dan Preda a bez toho, aby sme strácali čas, eh, dám mu slovo tak, aby nás mohol istým spôsobom poinformovať ohľadom skutočnosti, ktoré vyplynú z tejto misie. Nech sa páči, Kristian. Merci. Eh, Ďakujem, pán predseda. Misia bola organizovaná ku koncu októbra 29 až 31 október. Hovoríme o tom až teraz, pretože sme nemali možnosť pohovoriť predtým. Vyzdvihnem niektoré skutočnosti. V prvom rade bolo to poprvýkrát, čo podvýbor pre ľudské práva sa vybral do krajiny ako je Saudská Arábia. Dve e, ďalšie následné návštevy boli prvé návštevy našeho podvýboru v tých príslušných krajinách v Sudáne či Iráne. E, do Saudskej Arábie sme sa dostavili s delegáciou pre vzťahy s krajinami Perského zálivu. V určitej chvíli treba povedať, že sme mali pocit, že sme poslancami druhej úrovne, druhej triedy pri určitých návštevách e, nám oznámili, že my nebudeme prijatí, ale že to budú len členovia e, delegácie pre e, krajiny Perského zálivu, len oni budú prijatí. My sme pritom trvali na tom, že náš podvýbor tvorí súčasť výboru AFET, že my napríklad sme boli ponechaní bokom keď sa stretli členovia parlamentu s eh, ministrom pre eh, zahraničných vecí. <coughs> Saudčania nás síce teda prijali, ale mali určitý, určitý odstup voči nám, eh, keďže sme poslancami za tento podvýbor. Rád by som vyjadril moje, môj smútok, že Našu návštevu zamietli napríklad e, úrady bahrajnské. Pôvodne bola príprava navštíviť aj e, Bahrajn, ale oni nám zamietli víza. Taký je politický kontext. Ako náhle sme vyriešili túto otázku štatútu, Musím povedať, e, že nám pomohlo e, e, zastúpenie EÚ, Michele Čerbone a ďalší. Pohli nám zorganizovať zaujímavé stretnutia a v konečnom dôsledku veľmi dôležité. Prijal nás, prijal nás minister zahraničných vecí, ministerstvo práce, kultúry a informácií, zástupca ministra spravodlivosti a tiež sme e, videli, sme sa stretli s členmi výboru pre ľudské práva i Združenia pre ľudské práva. Toto združenie je taká akademická verzia alebo teda o, o, zrkadlo režimu, boli to e, Eh, akademici a pritom tá teda tvrdili, že východiskom pre všetky otázky ľudských práv je šaria. Všetko teda bolo naviazané na šariu. Naopak, dialog s eh, výborom pre ľudské práva bol veľmi zložitý. Spomenuli sme samozrejme všetky naše obavy spojené eh, s trestom smrti, s postavením žien, so situáciou novinárov, pristahovalcov, Dostali sme veľa odpovedí. Dôležitý bod bola situácia e, pán Badawiho. Pôvodne sme žiadali navštíviť e, väzenie, kde e, je väznený. Samozrejme, že nám odmietli. Je to nepriateľné, ale tí, čo poznáte saudský režim, nebolo to prekvapenie pre vás. Ďalej potom sme sa snažili zistiť, aké je na tom jeho zdravie. Naši uh, uh, partneri nám povedali, že nie sú informovaní, ale postupne e, nám začali sprístupňovať informácie, že je v poriadku, že sa teší dobrému zdraviu. Informovali sme sa na jeho omilostenie a tu nám navrhli, že je možno možné, že bude na zozname osôb, ktoré E, o milosti e, kráľa. Ale bez záruk teda. Táto informácia bohužiaľ e, takmer teda unikla. Nie sú tu záruky, ku koncu roka bola táto informácia, takže netreba špekulovať Spomenuli sme ďalšie individuálne prípady, nielen Badawiho, ale i ďalších. Ďalšie osoby, ktoré boli odsudené či zatknuté a nikdy sme nedostali podrobnosti ku konkrétnemu prípadu a e, nebolo možné tieto veci riešiť. Mali sme ale šťastie, že sme sa stretli s niektorými aktivistami, e, so saudskými ženami menovite, stretnutí, ktoré prebehlo e, na zastúpení EÚ. Snažili sme sa, aby sa neohrozili tieto osoby osobne, vzhľadom na skutočnosť, že režim <clears throat> je natoľko písny. Vo všeobecnosti by tá, ten, tá, tá predstava nerovnosti medzi ženami a mužmi e, nebola našimi e, partnermi prijatá a opakovali sme, že e, hovorili nám, že neexistuje systém poručníctva, že ženy sú úplne slobodné. Popierali Eh, výhrady voči štatútu žien, teda tá otázka, ktorá je veľmi, veľmi rigidná. Prípady e, pána Albringiho, pána Fahada a pána Juida, tie sa nám podarilo diskutovať eh, s našimi partnermi a s príslušnými e, zoskupeniami e, občianskej spoločnosti, ale naopak zase sme nemali možnosť, ako som už bol povedal, získať informácie e, príslušných orgánov. Ešte zo pár slov k stretnutiu s ministrom kultúry a informácií, pretože nám vysvetlil skutočnosť, že Saudská Arábia vynaloží veľké prostriedky na to, aby vysielala pozitívny obraz režimu. Vysvetlil, že budú e, sa snažiť uľahčovať e, činnosť e, veľkých e, denníkov, ale na to, aby pracovali e, na potieraní údajnej protisaudskej propagandy. Principiálny problém, za principiálny problém je označovaný Irán. Naopak sme si vypočuli v Iráne, že konflikt medzi Saudčanmi a Iránčanmi dominuje vlastne skutočne tú situáciu v regióne. Toľko zo pár slov z mojej strany. <clears throat> Toľko k návšteve v Sádskej Arabii. Málo záväznosti, rigidnosť režimu, málo disponibility partnerov na rozhovory. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. Jozef. Äh, Ďakujem pekne. Äh, rád by som len doplnil. Kristian Preda to veľmi podrobne popísal. V princípe súhlasím äh, s jeho hodnotením. Zaujímavé ohľadom tejto situácie je, že viacerí mladí ľudia sú v tejto oblasti, ktorý evidentne hovorí iným jazykom a ktorí prezentujú veci tak, ako by sme ich chceli počuť. Predovšetkým minister zahraničných vecí patrí k tejto skupine. To je možno ten zaujímavý poznatok, na základe ktorého by sme mohli ďalej nejako aj fungovať, keď dochádza k situáciám, kedy chcú zmiesť zo stola a hneď naše návrhy. Možno to by bol dobrý spôsob, ako tomu zabrániť možno nezačínať hneď e, s obhajcami alebo ohľadom obhajcov ľudských práv, kde naražame na múr a kde nedostávame nič ako informáciu. Ako skutočne pozitívnu skutočnosť by som vnímal diskusiu so ženami, ktoré boli zastúpené na delegácii, kde sme mali možnosť vidieť, že je tam veľa odvážnych žien v Saudskej Arabii, ktoré majú veľmi ťažkú situáciu, ktoré sú ale každopádne pripravené a ochotné podstúpiť riziko ako blogerky sú aktívne a vlastne robia to s vedomím, že sa vystavujú obrovskému riziku. A myslím si, že títo ľudia si zasluhujú našu podporu. Je ešte každopádne veľmi vzdialená vyhliadka na reálny dialog so Saudskou Arabiou. Minimálne je to však e, taká istá verbálna akceptácia že existuje aj téma, ako sú ľudské práva, o ktorej je možné sa baviť. Takže celkovo skôr taký pesimistický dojem, ktorý možno dáva predsa len priestor na isté svetielka Kanáde. ubehli 4 mesiace a pokiaľ je Rav Badavi, tak už sme nič o tom nepočuli. Takže zjavne to Saudi nevnímali až tak negatívne. Grazie. Ďakujem, Baši. Yes, I'd like to ask my... Chcel by som sa spýtať kolegu Kristiana Predu, či sa mu podarilo položiť otázku ohľadom unilaterálnej blokácie Kataru, alebo blokovania Kataru, pretože to má e, vážne e, humanitárne dôsledky, lebo rodiny sú rozdelené, e, podnikateľské subjekty sú oddelené, ľudia nemôžu cestovať cez hranicu. A takisto požiadavka Saudskej Arábie aby došlo k e, zatvoreniu Al Jazeera. To nie je akceptovateľné. My v Európskom parlamente e, sme zastancami slobody prejavu aj slobody médií a takáto požiadavka je preto neakceptovateľná. Takisto zatýkanie osôb, e, ktoré nejakým spôsobom namietajú proti takémuto unilaterálnemu diktovaniu blokády na tej hranici a pozastaveniu e, možnosti cestovať e, tým rodinám alebo stretávať sa. E, táto situácia medzi Katarom a Sáudskou Arábiou. Ďakujem pekne, Kristian. Ďakujem za túto otázku. Isté otázka konfliktu medzi Saudami a sa Saudskou Arabiou a Katarom. Hmm, Nás zamestnáva eh, Saudčania vo všeobecnosti tvrdia, že Katar si musí vybrať a že opozícia voči Iránu by mala byť aj jasná v táboroch sunitov kritizoval menovite to, že základným problémom s Saudou je napätie vo vzťahu s Iránčanmi. Podľa, ne, podľa nich Katar by čo najbližšie mal sa prikloniť k sunnickému táboru. Ďalej sme zistili, eh, tá retorika Saudov je v tom smere, že oni si myslia, že kríza vo vzťahoch e, s Dohou vyjasnila určitý počet bodov a napätie v rámci regiónu. Boli sme tam pred príchodom li, e, libanonského premiéru, premiéra. E, e, oznámenie o demisii bolo prekvapivé. interpretácia Saudčanov, Saudov vo vzťahu, vo vzťahu k Libanonu i k ďalším krajinám hovoria o tejto zástupnej vojne medzi e, Saudami a Iránčanmi je vytváranie tlaku na Katar. To vyjasní množstvo situácií a povedie to k vyriešeniu množstva konfliktov v rôznych krajinách. Či už ide o Libanon, Irak alebo Sýriu. Nepostrelili sme nejaký e, záujem ísť za hranicu e, zo strany Dohy. Pred pár mesiacmi nebolo e, vôbec na diskusii vzdať sa určitých podmienok e, nastolených Kataru s cieľom vrátiť sa k dobrým vzťahom s Katarom a so spojencami. Takže je dôležité aby tá pozornosť zo strany Saudov zostala v tomto smere. Dobre, vyčerpali sme toto prvé oznámenie, prvé informácie o ohľadom návštevy e, v Saudskej Arabii a tej misie, ktorá sa neuskutočnila v Bahrajne. Teraz prichádza čas e, vysvetliť misiu v Sudáne. Nech sa páči. Eh, merci, eh, prezident. Donc... Eh, Ďakujem výbor, a teda delegácia nášho podvýboru sa, dostal, sa vybrala do Sudánu na konci eh, posledného roka, ku koncu roka. Delegácia sa eh, skladala zo štyroch členov. Jozef Weidenholzer bol predseda, za socia- z, potom e, za, za socialistov ďalší malcký kolega a polský e, kolega Karol Karsky za konzervatívnu skupinu EKR. Rád by som vyzdvihol to, alebo teda tri elementy, skutočnosť, že sa nám podarilo stretnúť zastupcov zo sudánskeho zhromaždenia, hlavne predstaviteľov Výboru pre ľudské práva. Tu naozaj možno e, badať e, e, ochotu k dialógu a cieľ mať skutočný dialog s parlamentom, s Európskym parlamentom. Takže naozaj sme pri stretnutí s týmto výborom asi na 3 hodiny sme zasadali a videli sme ochotu e, našich e, partnerov pochopiť naše, našu perspektívu, spolupracovať s Európou, vyjasňovať určitý počet e, tematík, dobré prekvapenie v každom prípade a to nám dalo možnosť vytvoriť e, určité kontakty. Podarilo sa nám tiež diskutovať o tom, aby táto spolupráca e, svedčila o dobrých zámeroch. Ďalej by som chcel vyzdvihnúť skutočnosť, že sme sa stretli s určitými e, predstaviteľmi zodpovednými, menovite pokiaľ ide e, teda my pre ministra, neviem ako to preložiť, pre náboženskú orientáciu, kde ide o to, že sme sa zaoberali otázkami, formulovali sme otázky týkajúce sa situácie kresťanov v Sudáne, menovite tiež k situácie e, ničenia kostolov. Diskutovali sme o týchto veciach. Režim na jednej strane, predstaviteľia režimu, ministri pre túto náboženskú orientáciu, tvrdia, teda ten minister tvrdí, že nie je dôvodov politických, alebo teda disk, diskrimináciu pri ničení kostol. On a ďalší nám povedali, že ničenie kostolov súvisí s ničením e, mešít a ide o postupy e, e urbánnych úprav. Všetky teda E, tieto veci v Sudáne prechádzajú práve cez kostoly a me- mešty. Tu vôbec nie je to, čo nám povedali predstavitelia kostolov, e, církví, tí hovorili inou rečou. Predstavitelia viacerých katolických a, a protestantských e, e církví e, vyjadrili svoje obavy vo vzťahu k situácii kresťanov v tejto krajine. Tiež som chcel povedať, že sme mali e, to šťastie, že sme sa stretli s viacerými obhajcami ľudských práv, e, menovite doktor Mudavi Ibrahim napríklad. E, popri ňom i ďalší, ktorí boli prítomní pán Jean-Michel Dumont, veľvyslanec e, e, e, zastúpenia EÚ v Chartúme a tiež ja sám i ďalší kolegovia sme sa snažili vysloviť podporu voči štatútu osôb, ktorí bojujú za slobody. Avizovali sme naš, naš, našu, naše záväzky a v tomto zmysle sme Eh, eh, hovorili aj o mm, myslím si, že to posolstvo eh, prešlo. Tiež sa nám podarilo navštíviť viacero projektov, menovite projekty spojené s deťmi postihnutými tiež takisto centrum e, pre lekárske služby vedľa utečeneckého táboru Majo, ktorý má až 300 tisíc utečencov a podarilo sa nám e, tiež e, mali sme možnosť e, e, navštíviť e, väzenie pre ženy v Omdurmane a tiež lekárske centrum, ktoré sa, sa za, zaoberá poskytovaním psychosociálnych služieb, starostlivosti o mentálne zdravie popri univerzite Machfad z časti proces financovaný EÚ teréne sa nám podarilo vidieť, aká je situácia zložitá detí, postihnutých hlavne detí. Videli sme úsilie zo strany organizácií, menovite e, talianské, talia, e, talia, talianskí predstavitelia Takisto sme, e, sa nám podarilo navštíviť e, väzenia ďalšie. Videli sme zariadenia špeciálne na zlepšenie e, podmienok väznených žien, ale zostali sme otvorení k diskusii o situácii podmienok v týchto väzeniach. Tiež by som rád zdôraznil, že minister zahraničných vecí, pán Gandur, E, nám umožnil výmenu názorov k situácii v regióne, kde Sudan zohráva dôležitú úlohu, úlohu pokiaľ ide o bezpečnosť regiónu. Takisto sa nám podarilo e, vymeniť si názory k otázke ľudských práv, pokiaľ ide o význam, ktorý pripisujeme ľudským právam v kontexte politiky e, zahraničných vecí, Toľko som chcel povedať eh, k tejto návšteve eh, v 17. až 19. novembra 2017. Eh, Teraz má slovo Jozef, nech sa páči. Ďakujem stručne, pretože Sudán je krajinou, kde je veľmi veľa utečencov z rôznych oblastí. Nie je to len... Pani Labiky, ktorá je zástupkynia sudánskej ambasády. Vítajte. A ešte chcem poďakovať za všetko úsilie, ktoré bolo spravené a poďme ešte na tému návštevu v Iráne. To bola návšteva, ktorá bola mimoriadne. Je to len nedávna návšteva, ktorá sa odohrala 2, 13 až 15. februára od útorka do štvrtka. E, ktoré sme mali s e, bruselskou alebo teda európskou, e, európskym veľvyslanectvom v Iráne sa hovorilo o tom, že by to malo byť integrované do jednej delegácie, že naša delegácia by mala byť vlastne delegáciou AFETu a kolegovia, teda za AFET, Mm, my sme prišli 13. februára a my sme teda vlastne skrátili tú návštevu. Bolo to e, jeden deň a potom jeden pol deň. Začali sme popoludní v útorok a pracovali sme v stredu a e, do poludnia. Väčšina e, našich poslancov takisto v Afete. Zhodli sme sa, že nie je to asi dobrá myšlienka navštevovať e, krajiny spoločne Afet a e, Drua. Nemôžeme sa totiž potom špeciálne zacieliť na otázky ľudských práv. Osobitne tu v Iráne šéfom e, výboru pre ľudské práva sa toto stretnutie sa zrušilo. Vo veľmi bohatom programe z nášho pohľadu sme vlastne dostali len jediný jediné stretnutie s e, vlády iránskej s otázkami, ktoré sa týkajú rodiny a žien. Podarilo sa nám diskutovať s predstaviteľom e, UNICEFu a UNHCR, e, rovnako tiež s predstaviteľom ministerstva vláda Irán afgánskych, početných afgánskych utečencov 900 tisíc eh, a viac v legálnom štatúte a viac než 2 milióny, pokiaľ vieme, v nelegálnej situácii. A pokiaľ ide o eh, situáciu ľudských práv, samozrejme, že sme vyzdvihli otázku ľudských práv v rôznych, na rôznych stretnutiach v parlamente. Bolo to stretnutie naozaj predsedom výboru z Európskeho parlamentu, predstavitelia rôznych ehm, náboženských menšín, ženy, ktoré sú členkami iránskeho parlamentu. Mali sme dlhé rozpravy, ktoré sa týkali boli dvojaké, pretože na jednej strane chceli sa zapájať do tohto dialogu. Považovali náš dialog vlastne za integrálnu súčasť dialogu s krajinou. No, Iránčana, ktorý má tiež e, švédske ob, e, občanstvo, ktorý e, bol obvinený zo špionáže a nedávno teda obžalovaný a odsudený Takisto otázky e, vo jazyku farsi. Trvali sme tiež na tom, aby sa riešili e, zatknutia a súdenia žien, ktoré sa angažujú v boji za uznanie práv žien. Takisto sme kládli otázky týkajúce sa od... Spomenuli množstvo mien. Vždy sme dostali odpovede, ktoré neboli presvedčivé, skôr obvi- obvinenia zo strany poslancov, ktorí vôbec netušili prvýkrát, kedy sme sa zapájali do tohto dialógu. Podarilo sa nám teda diskutovať o e, Um, s menšinami, s uh, Arméncami úsilia vlády zlepšiť situáciu žien. To všetko sa z, uh, riešilo s podpredsedom zodpovedným práve za tieto otázky vo vláde. Ja chcem povedať len toľko, že v rámci e, teda našej činnosti došlo, došlo k popravám to je nepriateľné, pretože diskutovať o otázkach, ako mať dialog o ľudských právach s Iránom, je to dôležité, bolo to pre nás veľmi dôležité, ich zdrojov. Počas našej návštevy došlo k popravám. To je veľmi silné gesto, trošku v rozpore e, s tým zámským právam je, je principiálnou požiadavkou pre našu budúcu spoluprácu. Záverom k tejto krátkej prezentácii e, e, s advokátom a ženou pána Jalaliho, ktorý už je odsudený na smrť, e, a diskutovať takisto možnosť sledovať rôzne médiá na internete. Takže E, bezpečnostné zložky sa snažili nás takisto obmedziť možnosti stretnúť e, našich veľvyslancov v Teheráne. To by som nepovažoval a neoznačil za veľmi neakceptu, nemali by sme akceptovať e, meranie takýmto dvojitým metrom. Pokiaľ ide o našu podporu určitých zložiek, problematík, mať možnosť alebo teda vidieť tieto kroky brutálnych zásahov. Jozef, nech sa páči. Danke, nochmals, nochmals diese Kombination mit Gran. A istotne eh, som bol ten, ktorý konštatoval nejaké nové eh, poznatky. Eh, situácia je teraz z tohto dôvodu, dôvodu takéhoto napätia pramenili aj také rozporplné informácie. To, že človek nemôže otvárať Facebook alebo Twitter, e, to je bežná vec e, v Iráne, ale to na návštevu alebo na prijatie e, veľvyslanec, náš veľvyslanec a iránsky kolegovia mi chceli zabrániť v návšteve veľvyslanca a podobne iránskemu veľvyslanectvu som tieto veci odkomunikoval ale ako som už povedal, situácia je mimoriadne napätá a z pohľadu, po samozrejme, tá atmosféra bola taká, že obidve strany si vyčítali mnohé veci, aj teda Iránci nám, my Iránčanom, čiže to bola úplne nová situácia, nebola to výmena nejakých zdvorilostí, ťažko predvídať. Môžem sa samozrejme vyjadriť, ale reakcia bez mikrofónu. Dobre, takže len preto, aby môj eh, dobrý priateľ, pán Panceri, nebol sklamaný, položím otázku. Takže prečo je to tak, že situácia je tak napätá v Iráne? Je to spôsobené saudským tlakom, alebo je to spôsobené konfliktom medzi Saudskou Arábiou a Iránom, alebo sú to vonkajšie tlaky? Bol by som rád, keby sme vedeli prečo, pretože je naozaj dôležité vedieť, um, čo spôsobuje to tlaky. dôležité, aby sa Iva, Irán uvoľnil a aby sme dokázali vybudovať dobré vzťahy s touto krajinou, lebo je to regionálna veľmoc. Tak to bolo vlastne od nepamäti. Nikdy nebudeme môcť hovoriť o stabilite na Blízkom východe, ak Irán nebude uvoľnený. A túto otázku sa pýtam naozaj otvorene. A síce, čo spôsobilo túto situáciu, a čo spôsobilo, že Irán bojuje tieto sprostredkované vojny vo svojom okolí. A vedie to k tomu, že Saudská Arábia a Irán destabilizujú celý región. Vojna v Jemene, vojna v Sýrii, um, potom ten tlaky alebo ten, to, ten nátlak na Katar a Bahrajn, to je naozaj e, veľmi podobné ako to, čo tu minulé storočie existovali medzi Francúzskom a Nemeckom a viedlo to k dvom svetovým vojnám. Takže naozaj by som chcel vedieť, čo to spôsobuje a či my v Európskej únii môžeme spraviť niečo preto, aby sme tú situáciu uvoľnili. Dôležitú vec, ako som už bol povedal, viackrát sme trvali na skutočnosti, že sa opierame o jadrovú dohodu a že sme sa e, vždy snažili presvedčiť našich partnerov, a amerických e, priateľov v Iráne, e, Vymieniali sme si názory k viacerým e, problematikám s predsedom parlamentu, e, s bývalým ministrom zahraničných vecí, ktorý teraz poradcom pre krajiny. Otázka znie, alebo teda je tu tá, že nad rámec tejto jadrovej dohody sú nespokojní pokiaľ ide o očakávania a dopady, a do mne e, rast, teda pôvodne to bolo 16%, rok potom 2017 to bolo len pod 4%, e, takže klesá ten, ten, ten to e, ekonomický, tá obnova. Takže len dva roky po podpis nebolo pravdou a nedávne protesty medzi iným majú ekonomické dôvody. Sú tu politické dôvody, ale ekonomické sú takisto relevantné. Takže keď naši partneri e, disponibilní, ale niekedy, e, ako v prípade predsedu e, parlamentu, pána Radidžányho, to nešlo, popieral Eh, existenciu sociálnych konfliktov v Taliansku, podľa, pardon, v eh, Iráne. Podľa neho e, nič také neexistuje. Všich partnerov EKR skôr kritizuje situáciu v Európe, než zodpovednosť teheranských orgánov, pokiaľ ide o sociálnu situáciu v eh, kraji. Chceme pracovať s Iránom, chceme komunikovať. Preto sme žiadali pri všetkých stretnutiach, aby eh, eh, delegácia EÚ, alebo teda zastúpenie EÚ bolo v Teheráne prijaté. Hovorili sme o rozpočtových otázkach e, vytvorenia. Jedinýkrát nám načetli možnosť, že táto delegácia EÚ alebo teda zastúpenie by mohlo byť e, prípustné. Na druhej strane e, Irančania boli e, chápme tú perspektívu a že je to na Európanoch riešiť teheránske alebo iránske bankové problémy. A práve v tomto kontexte sme sa snažili im e, komunikovať, že e, dôvera musí byť bázou pre znovu nastolenie vzťahov s Iránom, veľmi umiernenom a konzervatívnom e, v konzervatívnej forme napätia. Pokiaľ ide o veľmi radikálne diskusie a často ich autory boli považovaní za regionálne napätia to trošku vysvetľujú tie, tú zdržanlivosť v tých rozhovoroch. Nemôžem e, nespomenúť na záver to, že bulharské veľvyslanectvo, ktoré momentálne má predsedníctvo, alebo teda, ktoré zastupuje krajinu, ktorá má pred... aj veľvyslancov členských e, krajín, aby sme vedeli a spoznali pozície členských krajín. Dobre, ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za tie odpovede, ktoré sme dostali, ktoré e, zazneli na prednesené otázky. do veľmi poďakov, ktorý sa týka e, stratégie e, vonkajšej stratégie Európskej únie zamerané proti manželstvám v útlom veku, respektíve v maloletých a núteným manželstvám. Aké ďalšie kroky v tomto smere príjmeme? Spravodajcom je pán poslanec Charles Görens Takže ospocizí vo všetkých jazykoch termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 5. marec o 4. hodine a základným cieľom spravodajcu je zabezpečiť to, aby sme pracovali ďalej v ďalšej našej práci v oblasti boja proti manželstvám maloletých a zároveň aj núteným manželstvám v Barme, kde sa práve e, vlastne venujú práci alebo podpore ľudí, ktorí sú obete obchodovania s ľuďmi, nútenej prostitúcie, nútených manželstiev. Takže dávam slovo teraz spravodajcovi a pán poslanec Görens, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Som naozaj veľmi rád, že, že môžem predstaviť svoju, a, svoju správu. Ako som už hovoril naposledy v decembri, mali sme už prvú výmenu názorov k tomuto bodu a navrhujem výboru, aby sme sa zamerali na tie základné prvky, na tie hlavné body. A síce, aby sme nerobili len taký také občerstvenie, alebo teda iba oprašenie tej starej správy, ktorá tu bola. Bolo tu už veľa rôznych uznesení a vyhlásení Európskeho parlamentu k tejto téme. A naozaj by som rád pokryl túto tému vo svojej úplnosti. Takže táto správa, ako som už hovoril, tak tá má načrtnúť alebo vytvoriť takú hlavnú európsku stratégiu s cieľom, aby sme prispeli alebo pomohli k tomu, že ukončíme to, čo považujeme teda za minimálne neuveriteľný alebo nehorázný škandál. Len sa pozrieme aspoň na niekoľko čísel. 700 miliónov detí je v nútených manželstvách vo svete. To je naozaj veľmi vysoké číslo, o ktorom tu hovoríme. A tie veci sa iba zhoršujú. Takže ehm, je naozaj dôležité uvedomiť si, že v roku 2015 bol viac ako 1 miliarda obetí ehm, tohoto fenoménu. A to je naozaj veľmi negatívny scenár, veľmi negatívny trend. Je nevyhnutné, aby došlo k zmene politiky a zároveň treba povedať aj to, že keď hovoríme o umrtnosti pri pôrode, e, najmä pri nútených manželstvách, tá je veľmi vysoká. Takisto otázka plánovaného rodičovstva v podstate neexistuje. Európska teda tie rizika, o ktorých tu hovoríme, tie sú mno, veľmi vysoké, najmä keď hovoríme o prenose e, pohlavných chorôb, takisto keď hovoríme o domácom násilí. To takmer kráča ruka v ruke e, s manželstvami takéhoto charakteru, takže nutené manželstva maloletých osôb e, a rovnako pribúdajú, keď dochádza k ozbrojeným konfliktom Obete takýchto manželstiev sú v podstate bezbranné a sú ponechané bez pomoci voči výťazom, voči tým, ktorých budú znásilňovať a násil, následne ich budú nútiť do takýchto manželstiev. Takže čo môžeme urobiť my? E, myslím si, že v prvom rade sa musíme zhodnúť na akomsi základnom minimálnom veku pre manželstvo, pre vstup do manželstva. 18 rokov je môj návrh Po druhé, keď hovoríme o tých mnohorakých eh, dôvodoch, ktoré vlastne počerkujú, alebo teda, ktoré sa spájajú s nutenými manželstvami. Je to tá tradícia, ktorá častokrát prevláda to, že to prechádza z generácie na generáciu, to, že to je podmienené nejakým spoločenským koncenzom a že to môže vyzerať ako niečo, čo je súčasťou kultúrnej tradície danej krajiny E, to v každom prípade ale nejako nezbavuje tento fenomén svojej, zásadnej, svojej závažnosti a je to naozaj niečo, čo nás nemôže, čo nám nemôže brániť v boju proti tomuto fenoménu. Nútené manželstva musia byť zakázané rovnako ako manželstva maloletých. Musíme si uvedomiť, že je, sme len na začiatku riešenia tohoto problému ale to samo o sebe ešte nestačí. aj nutné, aby sme prijali aj ďalšie kroky v tomto smere. Rovnako aj e, v tomto kontexte musíme preukázať rešpekt voči ženám vo všeobecnosti a voči mladým ženám e, najmä. Tie najviac potrebujú ochranu, sú najviac zraniteľné a predovšetkým v tých častiach sveta, kde neexistujú žiadne účinné zákony, ktoré by ich chránili. Po piaté, Európska únia má v tomto smere naozaj veľmi dôležité poslanie, ktoré musí zohrávať vo svete, a to najmä voči obrane pred e, nútenými manželstvami maloletých. A to na globálnej úrovni, ako aj v multilaterálnom kontexte. My sme v zásade jediná veľmoc, ak môžeme hovoriť o Európe ako o globálnej veľmoci, ktorá je v podstate na strane tých, ktorí um, ktorí vnímajú multilaterálne riešenie ako možný nástroj boja proti tomuto fenoménu a účinný boj proti tomuto fenoménu. A to je o mnoho e, relevantnejšie, keď si uvedomíme, že ostatné veľmoci v podstate odpisujú celý projekt multilateralizmu. Takže práve teraz my musíme vystúpiť jednoznačne, vehementne a to v boji za multilateralizmus a takisto aj v mene boja za všeobecné ľudské práva to najmä v kontexte právneho systému OSN a zároveň je nevyhnutné, aby sme urobili naše maximum preto, aby sme dokázali povzbudiť aktivity a kroky na strane našich partnerov a pevne verím, že toto bude len taký prechodný fenomén. Zároveň je tu ale potreba konzistentnosti medzi členskými štátmi. Členské štáty častokrát nemajú ani nejakú minimálnu a vekovú hranicu pre vstup do manželstva. Takže minimálne pre všetky členské štáty EÚ by malo byť vlastne e, povinné zhodnúť sa na nejakom vekovom limite. sme mm, len nedávno, alebo teda nedávno si ešte pamätáme rok 2015, keď viac ako milión migrantov prišlo do jedného jediného členského týmto sa snažíme vysporiadať s celým radom bodov. A síce zakázať, tak ale je potrebné, aby sme dokázali mm, mobilizovať možnosti, ktoré máme a tie členské štáty, ktoré majú legislatívu a chcú konať, častokrát nemajú zdroje, minimálny predpoklad. A tí, ktorí sú ochotní adaptovať legislatívu tak, aby dokázali hľadať pomoc, tí, ktorí odmietnú, tak ja by som zašiel naozaj tak ďaleko, aby som povedal aj to, že je nevyhnutné, aby sme boli v tomto smere konzistentní a áno povedať, že prečo nie kondicionalita, najmä voči rozvojovej pomoci. V tomto smere ehm, by sme mali podmeniť vlastne život pre mladých ľudí, aj najmä pre mladé ženy. To je v bode F tej stratégie, ktorú som tu načrtol, takže preto som práve odkazoval o týchto troch základných bodoch. A prečo to spomínam? Pretože tie sú podstate hlavným, hlavnou súčasťou cieľov SDG. Takže už tu existuje záväzok voči takémuto princípu a je to záväzok, ktorý bol vedomia na kultúrne siete a nové médiá. Ďalšia vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, je počiarknúť to, že členské štáty musia byť v tomto smere veľmi príkladné v tomto smere. A to je naozaj niečo, čo je široko siahli problém, čo je dávať všetko, čo máme, všetky naše zdroje. A práve v tomto smere by sme naozaj mali mať aj väčšiu, lepšie povedomie. A v decembri som navrhoval, aby sme zašli až tak ďaleko, že by sme mali Európsky rok boja proti vnúteným manželstva maloletých. Takže spomenuté v tomto kontexte Nechcel som ešte na novo e, vlastne rekapitulovať tie body, ktoré už zazneli v predchádzajúcich dokumentoch. A to by naozaj e, nebolo užitočné, ale máme tu skôršie vlastne vyjadrenia, tie zazneli, sú zaznamenané a teraz je to skôr cenné a zmysluplné, takže práve preto naozaj sa teším na vaše. Ďakujem pekne, Raj Celer, ktorý zastupuje kolegu Sametu Áno, naozaj. E, nemohol to byť a poprosil ma, aby... Boru FAMA, aby sme ukončili manželstva detí, ktorá bola schválená 4. oktobra 2017. Je to, na to, je to jeden z najvyšších, jedna z najvyšších priorit, aby sme naozaj vyvíjali tlak na všetkých medzinárodných hráčoch, aby sme eliminovali takúto prax. A Mm, tento návrh záveru správy ešte stále nie je spomenutý, ešte by som viac zdôrazniť priority tohto, tomu, tohto bodu. Je tu niekoľko chýbajúcich prvkov, na ktoré by sme sa mali sústrediť tiež a je to napríklad otázka toho, aby sme eliminovali manželstva deti. Predchádzajúce uznesenia, vrátane toho posledného zo 4. oktobra 2017 nespomínajú žiadne špecifické vekové limity pre manželstva. Nie je našou úlohou, hovorí teda pán Francis Samit Timek. Ocek 7 Návrh e, poukazuje len na migrantov. Prečo? Malým manželstvom 8F. A na úplnom konci tohoto odseku vlastne návrh spomína in particular e, safe abortion for girls, e, teda podpory a príležitostiam, ktoré môžu viesť k tomu, že tu bude mať výrazne nižší podiel takýchto vynútených manželstiev, najmä v situáciách, kde rodičia vnímajú ako manželstvo, ktoré tu na miesto pani poslankyne Soraje Post. Ďakujem pekne, pán predseda. Soraya Pozde, tenevo spravodajkyňou pre túto tému a budem hovoriť v jej mene. Naozaj veľmi rada vidieť ďalšiu správu o téme e, e, predčasných alebo teda e, vynútených manželstiev maloletých osôb. A ďakujem pánovi Garencovi, že túto tému takto výrazne zdôrazňuje, lebo je to otázka um, do neba volajúcej nerovnosti pohlavia rodov. Je to najmä zásadné porušenie základných práv detí, najmä dievčat, keď e, porušujeme ich základné právo na zdravý život, e, tvorbu rodiny a slobodu voľby. Um, pani poslankyňa bude prednášať niekoľko pozmeňujúcich návrhov k správe. V prvom rade by rada otázka otvorila, e, otvorila tému využívania pojmu manželstvo detí. No, nehovoriť o tých skorých manželstvách, lebo to je pojem, ktorý je častokrát akceptovaný aj na OSN a nevynecháva priestor pre interpretáciu za to, čo môžeme vykladať ako tzv. prískore alebo predčasné manželstvo. Soraya Pozbirada zdôraznila aj pohľad detí a radi by sme tu mali Ehm, viac opatrení ohľadom ochrany detí, zvyšovanie povedomia, mainstreamingu a zlepšovania týchto tém o všetkých partnerských dialógoch s našimi krajinami, vrátanie vzdelávania a zvyšovania povedomia v partnerských krajinách. Rovnako zdôrazňuje dôležitý princíp toho, aby sme e, zabezpečili, že komplexná, a, e, komplexná sexuálna príprava posilňuje mladé dievčatá a, a zvyšuje povedomie a uvedomenie si základných rizik a zároveň by sme mali pomáhať tým, ktorí boli takéhoto manželstva vnútení a poskytovať im pomoc a vzdelávanie. Ďakujem všetkým a teším sa na spoluprácu s pravodajcami a tínevými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Bašir, nech sa páči. Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ako pán predseda dobre vie, ja som Mm, bol eh, na nedávnej návšteve v Mianmarsku a naozaj som bol rád, že som navštívila tento projekt predávané. Buď boli predávané, alebo tam boli zaslané za teda falošný, falošnou vidinou toho, že tam nájdu prácu. Tieto devčatá boli sexuálne zneužívané a keď sa vrátili, tak to stále ešte boli deti, stále nemali dostatok, eh, dostatočný vek, ešte stále boli vo veku, keď sa mali s nimi rodinami ich matkami, ich ujami. A chudoba teda naozaj leží v jadre tohoto problému. To je niečo, čo musíme naplno pomenovať, že veľa z toho, čo vidíme, sa deje práve kvôli chudobe a naozaj by sme mali nejakým spôsobom brániť proti takejto, pomáhali predovšetkým matkám a ženám, aby sa nedostali do takejto zúfalej situácie. Naozaj ešte chcem zvorazniť, že plne s vami súhlasím v tom, čo hovoríte o vzdelávaní dievčat. V susednom Bangladeši napríklad, vďaka vzdelávaniu dievčat, tak pomer v akom veku chcú mať deti, ako často chcú mať deti a sú schopné sa rozhodnúť samostatne, kedy tie deti budú mať, lebo sú na to vybavené vedomosťami. A chcem povedať, že vzdelávanie začína už v lone matky. Keď je matka vzdelaná, tak aj deti budú následne dobre pripravené a vzdelané. Musíme sústredovať, chudoba je ďalší problém, na ktorý sa musíme sústrediť. A tretia vec je bezpečnosť. Veľmi veľa dievčat môže byť predávaných alebo sa dostávajú do takýchto kritických situácií práve preto, že tie rodiny cítia, že um, ten svet, tá spoločnosť, nie je to rodinou, do ktorej sa privídajú a ďalšia vec, ktorú by som rád počerkol, je to, že veľmi veľa dievčat a ich rodín je vlastne oslovených už na internete, veľa bohatých Číňanov, podnikateľov a tak ďalej. Napríklad zistilo, že sú takéto zraniteľné dievčatá, otcom štyroch detí a detkom siedmých a som naozaj veľmi znepokojený, pretože si myslím, že deti by mali mať možnosť prežiť si svoje detstvo namiesto toho, aby boli eh, nútené do manželstva takýmto spôsobom. Ďakujem. Grazie. Adesso... Ďakujem pekne. Teraz pani Eva Gonald, desk officer, ľudské práva. Nech sa páči. Mala som možnosť stretnúť sa s pánom Gerensom v decembri eh, spolu s kolegyňou z komisie a samozrejme podporujeme e, jeho správu a definitívne sa budeme bližšie zaoberať e, týmito pripomienkami a takisto stratégiou, ktorú dnes e, pán Geres priblížil. Keď som tu bola na konci minulého roku, tak sme si prešli tie nástroje, ktoré majú k dispozícii na riešenie takýchto manželstiev a detí a používame to, je škodlivá, že chceme skoncovať s takýmito zväzkami maloletých. E, Mianmarsko dnes zaznelo, zaujímavé, pretože včera sme prijali za ženy. Takisto tam e, bola zmienka aj o chlapcoch a je pravda, že často zabudáme na to, že aj chlapci sa stávajú obeťami takýchto vynútených, respektíve manželstiev v útlom ranom veku. Takže e, budeme nabadať aj k tomu, aby sme sa správe zaoberali práve aj chlapcami aby sme nejakým spôsobom upozornili na túto problematiku v konkrétnych e, dotknutých krajinách. E, dovolím kolegom z DEVKA, aby priblížili iniciatívu Spotlight, pretože máme e, pocit, že je to pre nás dobrá možnosť, ako pokračovať a zvyšovať povedomie o manžel ohľadom tejto problematiky. Ďakujem. Ďakujem za... Správa je nami vnímaná veľmi pozitívne. Vítame skutočnosť, e, e, alebo teda chceme povedať, že podporujeme program, ktorý e, inicioval UNICEF, kde ide o špeciálne teda ohrozené segmenty populácie, práve manželstvami v útlom veku a tak ďalej. Vďaka týmto programom máme tu 650 e, dievčat, ktoré boli vlastne zapojené do týchto iniciatív, vzdelávanie, špecifické kluby pre ne, aktivity vzdelávania a posilnenie kapacít. 1,6 milióna individuálnych osôb, dievčat, chlapcov e, takisto kom, e, komu, komunálni lídry, náboženskí lídry, miestne samozprávy sa zapojili, ktoré zasiahol teda tento program s cieľom vymieňať si konkrétne sociálne návyky a e, činnosti, kde ide o to ukončiť tieto praktiky manželstiev v útlom veku a nútené manželstva. Podarilo sa nám e, vytvoriť národné akčné plány k týmto témam v troch krajinách e, bol špe- daný špecifický rozpočet a vytvorený mechanizmus e, určitého merania výsledkov a vytvorenia príslušnosti a zodpovednosti 400 centier e, mladých a poskytovania služieb, takisto asi 600 škôl bolo zabraných do tohto programu, kde ide o osobné, osobitné potreby práve týchto dievčat voči týmto praktikám. Vieme, že je to práca na dlhé e, trate. Určite, e, ak chceme e, zmeniť sociálne návyky, potrebujeme zasiahnuť viaceré generácie. Chceme zohrávať úlohu pri týchto iniciatívach, tie iniciatívy Spotlights napríklad, i iné aktivity, ktoré spomenuli kolegovia, takisto priorita smerom k, v Afrike, nie, práve pokiaľ ide o manželstva v útlom veku a nútené manželstva, tak, takisto a, a ženskej obriezke. E, tiež kondiciovanie tej pomoci, e, veľmi špecifická kondicionalita v tejto téme e, týchto manželstiev, pretože ľudské práva samozrejme tvoria súčasť celého balíčku kritérií, kondicionalít, ktoré e, sa týkajú rozvojovej pomoci zo strany EÚ veľmi ťažko skúmať takýto pohľad, ale mm, keďže tu je veľmi e, zložitý súbor kritérií. A potom po druhé je tu určitá senzibilizácia, e, osveta e, verejnosti. E, problém je hlavne v meraní výsledkov takýchto iniciatív, ťažko ich merať a to racio e, medzi nákladmi a efektívnosťou e, ten, ten, ten, ten pomer merania úspešnosti. Tu treba naozaj u, u, u, uvažovať o tom, ako, ako možno e, dosahovať ich účos, účinnosť a ako možno ich merať v príslušných krajinách. Ďakujem. Grazie. Gorens. Ďakujem pekne. Pán Gerens, odpovede? Chcem poďakovať všetkým kolegom e, za EPP a SAD, EKR, kritiku zo strany EPP beriem na vedomie, e, teda, že treba sa e, zaobrať i e, malými chlapcami. Určité body kritické a podnety, ktoré v tých pár sekundách, ktoré mi zostávajú, pomenujem a vykonateľné. Ja som to teda zakotvil do 18 rokov a myslím si, že problémy treba analyzovať situáciu, prichádzať s návrhmi a konať. To či e, našej vonkajšej službe je tu potrebná určitá e, kondicionálne za zákaz u nás. Môžeme byť exemplárni, a navrhnúť to in, v navonok. Krajiny teda prijali po, po, pomoc. Týkalo by sa to tých, ktorí očividne z, v zlej vôli e, e mimo teda našej krajiny, urobme to aspoň zvonka prostredníctvom kondicionality. Čili takéto zotročovanie to no isté sa týka e, ženskej obriezky. Tu nemám absolútnu toleranciu, pochopenie e, na nejaké odkazy ktorá je trošku iná než v minulosti. Ľudské práva sú zakotvené v zákonoch. A táto kodifikácia, keď dávame kondicionalitu, my sa ne, e, stávame alebo nestaviame do pozície, pozície majstra sveť, alebo mohli by výboru uľahčiť, takisto SVČ by mohli uľahčiť to, aby sa spriatelili s touto myšlienkou. Takisto, ak sa nám podarí vytvoriť, vy, vyriešiť tento problém, ak by sa nám podarilo vyriešiť tento problém, vyriešili by sme 50 problémov, ktoré potom téme, ktoré sa týka zvonkajších vzťahov EÚ. A toto je proste moment, kedy e, odhodlané akcie, alebo budeme alternatívne zase znižovať naše prostriedky všetkými smermi do sveta, brániť a byť e, e, odhodlane. E, neakceptujem jednoducho tú logiku oháňajúcu sa zvyklostiam. Ďakujem. Grácie. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 5. marec do 16.00. Potom budeme sa zaoberať pozmeňujúcimi návrhmi tu na výbore na briefing alebo informácie z misie DROA do Mianmarska a Bangladežu. Basar.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 Bene. Era solo un piccolo spaccato della... Len taký stručný obraz o situácii, ktorú sme konštatovali na hranici s Bangladešom. Chcel by som pripomenúť, že e, táto misia na hranici medzi Miarnorskom a Bangladešom, Soraya Post, Amžad Bashir, Barbara Lochbiller a ďalej aj niektorými poslancami z AFETu, menovite Jo Leinen, Urmas Pajet, David Martin Zinta a potom eh, z delegácie pre ASEAN eh, Mark Tarabela. V prvom sme strávili 3 dní v Mianmarsku, kde sme navštívili tak Yangon ako Najpýtav. Celkový dojem po 5-dňovej návšteve bol, že Mianmarsko je krajina v citlivej fáze prechodu k demokracii kde v hre je samotná budúcnosť, sú predmetom diskriminácie a porušovania eh, ľudských práv. V Bangladeši, Cox Bazar, počas prvého dňa misie eh, sme sa spoločne eh, s delegáciou DASE presunuli do táborov HCR, a teda IOM. Minister pre zahraničné záležitosti Bangladešu nás sprevádzal na tejto návšteve. E, videli sme v plnej miere tú utečeneckú krízu. Je tam e, okolo 700 tisíc. Ten tok utečencov neprestal, avšak sa zredukoval. Delegácia ďalej navštívila tranzitné tábory pre nové príchody a takisto sme videli distribučné strediska pre hygienické potreby a stavebné materiály. Takisto sme si vypočuli otázky, ktoré sa týkali ochrany maloletých bez sprievodu a obetí násilia, znásilnení a iných ťažkostí. O dva mesiace e, sa predpokladá začiatok monzunového obdobia a to pravdepodobne ohrozí stovky tisíc utečencov podľa odhadov UNHCR a Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Počas stretnutia s ministrom Zotky tábor my sme hovorili každopádne o tom, že aj Bangladeš musí e, plne uznať e, postavenia štatút utečencov a je nevyhnutné, aby e, sa našli aj nové miesta, e, kde presúvať ľudí z tohto tábora a my sme odrázali od toho, ktorý sa objavil alebo zdal ako, ako riešením pred niekoľkými rokmi. Zdá sa to pre nás nevhodné riešenie na to, aby sme ich dokázali presídliť V Angone sa delegácia stretla so zástupcami občianskej spoločnosti, vrátane s veľvyslancom EÚ a poďakovali sme mu za tie aktivity, ktoré on realizoval v našom mene. Stretli sme sa aj s ostatnými e, veľvyslancami európskych členských štátov, stretli sme sa aj s predstaviteľmi štyroch hlavných náboženstiev e, v tejto krajine, buddhistami, moslimami, kresťanmi a hinduistami. Obeti obchodovania s ľuďmi. Šesť poslancov počas tohto dňa navštívili e, textilnú, textilnú fabriku, kde sa oboznámili s pracovnými podmienkami. Potom sme navštívili Najpýtav, posledný deň, to je hlavné mesto Mianmarska, kde sa nachádzajú všetky vl- Ale stretli sme sa e, s tzv. pravou rukou e, sancuči e, ministrom obrany, takisto s ministrom pre sociálne a je tu jasný rozdiel medzi e, vojenskou zložkou a medzi civilnou zložkou a je tu takisto jasná deliaca čiara aj medzi tými, ktorí sa domnievajú, že reformná politika musí napredovať a na druhej strane sú tí, ktorí sú konzervatívneho hľadenia a ktorí nechcú meniť nič e, na tom predchádzajúcom stave. Tie závery, ktoré môžeme vyvodiť z tejto diskusie alebo aj z tej návštevy, to nejaký follow-up, Musíme predovšetkým naďalej podku, ktorá zabezpečí demokratický rozvoj, ktorý bude vychádzať z dodržiavania základných slobôd a práv. Je to dôležité aj v kontexte nadchádzajúcich záverov Rady a samotného dialógu medzi Európskou úniou a Mianmarskom musíme sa sústrediť, ako sme už spomínali počas viacerých schôdz, na rozmanité otázky. Poprvé, treba naďalej pokračovať v implementácii správy ANAN a efektívneho monitorovania situácie ľudských práv v krajine, ako aj zabezpečiť neobmedzený prístup humanitárnych UNHCR. Takisto sme požiadali o úpravu o novelizáciu zákona z 1982 o občianstve z so snahou riešiť problém osôb bez štátnej príslušnosti, hlavne kladú dôraz na Rohingov. A nakoniec sme žiadali zriadenie výboru, vyšetrovacieho výboru a snaha, ich snaha teda vyhnúť sa trestu. Samozrejme nastojíme na tom, aby to sa, sa udialo. My sme boli e, svetkami nedávneho stretnutia, ktoré sa týkalo aj tejto témy a tam sa spomínala aj otázka sankcií e, voči vojenským tej eh, našej eh, návštevy, ktorú sme absolvovali a teraz si môžeme vypočuť eh, nejaké postrehy tých, ktorí sa zúčastnili so mnou na tejto návšteve. Pán Celer, začne, nech sa páči. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. <clears throat> Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán Panceri, vlastne o našej ceste do Bangladešu a Myanmaru poskytol. Doplním len pár slov. tá cesta zanechala také ambivalentné musia zdržovať v Bangladeši, kde sa podporujú tie pomocné opatrenia EÚ a členských krajín a zabrali do tej miery, že vrtajú sa studne, dokonca niekedy je potrebných až 100 metrov do hĺbky vrtať, aby eh, ľudia mohli mať vodu, ktorá nie je kontaminovaná. Ľudia samozrejme si mnoho vecí museli urobiť na zlene nevidieť jediného stromu. To sa spotrebovalo jednoducho na uh, ohne a na stavbu obydlí. Teraz sa vlastne eh, vlastne z e, Žňov prídu monzúnové dažde, e, i najoptimistickejší mm, e, pomocníci v oblasti nevedia odhadnúť, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Potravinové pomo- rohingovia boli hlavne farmári a rybári a stiažujú sa na jednostranné stravovanie Samozrejme, že i e, Bangladeš je veľmi ľudná tá krajina a zdroje tam nie sú veľmi rozsiahlé. Pracovné sily vypomáhať. To je tá jedna vec, že totiž i naďalej e, je, sú potrebné medzinárodné pomocné opatrenia. Súčasne však i v Bangladeži existujú obavy, jednotlivých pomáhať milión ľudí, ktorí tam sú a adekvátne sa o nich postarať. Mnohí obyvateľia Bangladeš boli odpovede veľmi pozitívne, nie veľmi pozitívne otázky týkajúce sa masového znásilňovania, zabíjania Rohingov počas toho obdobia vyhnania boli zodpovedané nie zdráhavo, ale dokonca nás súkromné osoby, to všetko, ale oni popreli. Takže naozaj v samotnej krajine, e, kde e, treba e, realizovať návrat, zostáva ešte veľa roboty a práce, aby došlo k, k zmiereniu. Je to teda veľmi taký kladeš, ktorý sa stáva najväčším utečeneckým táborom na svete Mali by sme naozaj uvažovať, či tých e, zodpovedných vo vojenskom aparáte by sme nemali e, trestať e, sankciami, aby, alebo teda, že zo zahraničia riadené teroristické kroky e, v štáte Rohain sa diali. Hovorí sa o tom, že práve Saudská Arábia tu podporuje teroristické skupiny, ktoré majú e, islamistický e, podtón, e, útoky na policajné stanice, takže boli tu masívne útoky voči Rohingom. To treba zapracovať do našich postrehov. Zdá sa, že to nie je len konflikt regionálny, ale že, sem, že tu zohrávajú úlohu aj geopolitické záujmy. Ďakujem. Grazie. Eh, Ďakujem pekne. Pán poslanec Bašír. Uh, Ďakujem pekne. E, skutočne treba poďakovať za spôsob, akým ste viedli túto delegáciu v Mianmarsku, Bangladeši a kolegovia hovorili veľmi podrobne o tom, e, s čím sa stretli. Bohužiaľ som nemohol e, s vami ísť do Bangladešu. Pár týždňov predtým som tam bol a videl som to, čo ste videli vy situácia v Janmarsku počas našej návštevy. Bol som sklamaný, že sme nemali možnosť navštíviť Situej, hlavné mesto provincie Rachin, lebo chcel som sa stretnúť e, s ľuďmi zo štátu Rachin a počuť ich svedectva, hlavne tých Rohingov, to nám nebolo umožnené. Takisto stretnutie so San Suu Kyi sa nikdy neudialo a my sme namiesto toho dostali prednášku od človeka, ktorý ju zastupoval, ale my sme tam nešli na to, aby sme si vypočuli e, nejakú prednášku. My sme chceli výmenu názorov a tá neprebehla. Stretnutie s mimovládnym sektorom a občianskou spoločnosťou bolo zdrojom starostí pre mňa, lebo je jasné, že je tu veľa zaujatosti, hlavne od roku 1982. A ak tu vzniká skutočná potreba vzdelávania, rohingského etnika, tak to ešte dvojnásobne platí aj pre e, ľudí v samotnom Mianmarsku, lebo sú výrazne vygotní. A to je symptomatické pre situáciu 1982. Aj bolo to viditeľné minulý rok. Ja tiež som angažovaným demokratom, ale ja hovorím, aby sme boli veľmi opatrní, keď podporujeme prechod k demokratickému režimu najväčšia e, demokracia na svete, India, nie vždy sa hlási k najväčším hodnotám e, ľudských práv a právneho štátu. To isté Izrael, e, ktorý z časti praktizuje apartheid na západnom brehu Jordánu. Takže pričom my samozrejme vítame demokratickú reformu v Mianmarsku, nemôžeme zabúdať na to, že etnické čistky a genocídy sa udiali v Mianmarsku A preto e, skutočné srdce demokracie, ľudské práva a právny štát e, bude zabezpečovaný len v prípade naplnenia ďalších e, základných predpokladov demokracie. Smerom dopredu, ako viete, v decembri sme odhlasovali uznesenie tu v Európskom parlamente a jedna z vecí, o ktorú sme požiadali, e, je uskutočnenie medzinárodného samitu. To je veľmi dôležité, podľa mňa. A za týmto účelom sa stretnem aj s ministrom zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Borisom Johnsonom a ministrom pre juhovýchodnú Áziu, juž, južnú Áziu, čo skoro vo Westminstri. A chcem e, naliehať aj na vás, pán Panceri, aby ste zorganizovali schôdzu s vysokou predstaviteľkou, podpredsedníčkou komisie Federico Mogheriniovou, tak aby sme mohli aj e, ju požiadať, aby prostredníctvom svojho úradu vybavila takýto medzinárodný summit za účasti nielen Spojeného kráľovstva EU, ale aj samotného OSN, ktoré bude v centre tejto snahy, lebo ja skutočne som presvedčený, že takéto bilaterálne veci sa dejú medzi Bangladežom a Mianmarskom a ja chcem pripomenúť všetkým e, tu, že toto je tretia bilaterálna dohoda. Dve predchádzajúce neúspeli a ja spolutovaním konštatujem, že toto skončí rovnako a vy. Pán Panceri, veľmi múdro e, v rámci nášho zhrnutia, keď sme odchádzali z Mianmarska, ste povedali, že vítame takúto bilaterálnu dohodu, ale tá musí byť pod dohľadom a teda aj návrat eh, samotných Rohingov musí byť predmetom dohľadu z úrovne UNHCR. A nevidím tu nejakú akceptáciu takéhoto postupu zo strany mianmarského režimu. Chcú, aby sa Rohingovia vracali bez nejakého dohľadu, bez nejakej ochrany z ich strany. Sú tam tábory, ktoré môžu pojať 30 eh, tisíc eh, takých ľudí, ktorí sa vracajú, pričom v v susednom Bangladeži je asi 700 tisíc Rohingov. Pravia, že je to len formalita, že im bude umožnené vrátiť sa na svoje polia a farmy. Ale tie farmy už neexistujú. Videli sme zábery, kde buldozéry zrovnali ich farmy. Nielen rýžové polia zmizli, ale aj stromy. Nikto teda nevie celkom presne určité hranice tých pozemkov, kde boli tie farmy a ako by im ich chceli znova prinavrátiť. Je tam kopa odpadov, ktorý treba vyčistiť v prípade, že tam majú začať s nejakou plnospodárskou aktivitou. A ja chápem, ako citlivo na to reagujú, pretože mnohí z nich sa obávajú, že ich e, milovaní, ich blízke milované osoby sú práve pod týmito troskami, ktoré sú na tých územiach. V uznesení z decembra ako aj v tom záverečnom stanovisku, ktoré ste prezentovali, pán Panceri, keď sme odchádzali, ste právom požadovali, aby zákon o občianstve z 1982 bol novelizovaný. Nevidím nič podobné. A pri absencii takéto novelizácie, novelizácie sa žiadny normálne uvažujúci Rohingya nevráti, ak nebude mať zabezpečený prístup k práci, k zamestnaniu, e, ak nebude mať istotu, že deti budú môcť chodiť do školy, ak nebude môcť venovať sa plnostarskej činnosti, pestovať plodiny a očakávať od nich, že budú žiť naďalej v táboroch, ne, nemôžeme to reálne očakávať. Mali by sme teda zabezpečiť schôzu s Frederikou Mogheriniovou, požiadať o zorganizovanie tohto medzinárodného samitu a takisto by sme mali mať tvrdé zacielené sankcie proti e, armáde, proti jednotlivcom, ktorí spáchali tieto zločiny. Vieme a vieme sa to potvrdiť svedectvami, ktoré konkrétne jednotky armády boli za to zodpovedné na nich by sme to mali zacieliť a mali by sme požiadať o zabavenie ich aktív, majetku. Je jasné, že veľká časť majetku bola presunutá do susedného Singapuru. Mali by sme tlačiť na susedný Singapur, aby zabavil takýto majetok a už máme precedens v tomto ohľade. Nemecko to spravilo ako tretia krajina v minulosti Mali by sme aj my ísť e, rovnakým spôsobom, mali by sme im zabaviť majetok a takisto by sme mali zabrániť e, cestovaní, mali by sme e, zmraziť ich možnosť teda cestovať. Ale len takýmto spôsobom tí ľudia pochopia, že v 21. storočí nemôžete realizovať genocídu alebo etnické čistky a bude to sprevádzané vážnymi dôsledkami pre ľudí, ktorí realizujú takéto činy. My sme si mysleli, po druhej svetovej vojni, že to už skončilo holokaustom, ale videli sme, čo sa stalo v Srebrenici, videli sme genocídu v Rwande a vidíme teraz, čo sa nám odohráva pred očami v Mianmarsku a naše vnúčata sa budú pýtať, čo sme robili v čase, keď sa toto dialo. A budeme e, zodpovední a ja dúfam, že budeme schopní poskytnúť pozitívnu odpoveď, že naozaj sme veci zmenili. Ďakujem. Grazie.